Bien, empezamos. Začneme, prosím. Našim samotným rokovaním výboru pre petície v prvom bode nášho dnešného rokovania budem hovoriť o rokovaní koordinátorov Koordinátori sa dohodli na následovnom. Čiže je to vlastne druhý bod. A síce návrh na aprílové rokovanie bol schválený. 6707. Prvé dva body boli presunuté na maj a medzičasom si od národných orgánov vypočujem informácie k stanovisku a potom e, dve stanoviska k uznávaniu cezhraničných adopcií. Libe a Juri to majú v kompetencii, sú zodpovední za situáciu v Stredomori, e, Vypočutie bolo naplánované na druhú polovicu koncu roka 2015 a na začiatku roka 2016. Čo sa týka roka 2016, tak to je vypočutie k charte základných práv. Aj tejto otázke sa pri vypočutí v júni budeme venovať, čiže to bude téma petičného práva a téma detí, návrh EFDD, chceme naplánovať seminár a potom uvidíme, čo povie k tomu gestčný výbor Fact Finding Mission pre rok 2015. Pred 10. aprílom by mali rôzne politické skupiny navrhnúť miesta, kam tieto misie budú smerovať. Predsedníctvo schválilo návrhy, ktoré boli doteraz predložené. Petícia sa musí vrátiť do Írska, malo by to byť znova otvorené, ale povedali sme, že nechceme to otvárať ešte raz, je to uzavretá záležitosť a teraz internetový portál, koordinátori boli požiadaní, aby do 10. apríla zaslali svoje komentáre. V zásade toľko toľko k rokovaniu koordinátorov. A teraz, čo sa týka schvaľovania programu nášho dnešného rokovania, navrhujeme jednu zmenu a síce máme tu jeden e, bod, ku ktorému nám kolega niečo povie. Ďakujem pekne. Čo sa týka verejnej časti rokovaní, rád by som sa stiažoval na to, e, aké návrhy sa objavili tento rok k procesu e, verejného vypočutia v prípade nemeckých vojnových reparácií. Už na predchádzajúcom rokovaní som požiadal o zorganizovanie e, verejného výpočutia, ale koordinátori za EPP to zamietli a taktiež koordinátor z SAD. Čiže sa hlasovalo o tomto návrhu a ja sám za ECE e som hlasoval, taktiež e, GUE sa vyjadrilo za a dvaja kolegovia sa zdržali hlasovania. Tento, táto téma sa teda objavila na programe rokovania. Ja by som sa chcel naďalej na toto stiažovať. O, o čo vlastne ide? O návrhu k tejto téme sa nehlasovalo. Vy ako predsedkyňa ste vytvorili balíček návrhov týkajúci sa verejných výpočutí, ktoré sa budú konať v druhom semestri roka 2015 a na začiatku roka 2016, ale vy ste tam náš návrh do balíčka nezahrnuli, vy ste tento náš návrh zamietli a žiadali ste, aby sa hlasovalo o celom balíčku. V tomto hlasovaní som sa ja sám zdržal, pretože som nechcel hlasovať a, a, tak, aby som zlegálnil aktivity predsedničky. Predsednička nezahrnula do um, hlasovania náš návrh. Čiže skupina povedala, že chce zamietnúť e, verejné vypočutie o vojnových reparáciách a my si teraz musíme pozrieť, aké to má legálne dôsledky. Bol to procedurálny trik, ktorým ste chceli dosiahnuť, aby sa nehlasovalo o našom návrhu. Preto sa teraz na toto sťažujem. Mám voči tomu výhrady. Nenecháme to tak celkom určite e, sa ujmeme našich politických a právnych možností, pretože toto nie je prípustné. Ak nejaká skupina e, chce hlasovať o nemeckých vojnových reparáciách, tak to musíme urobiť správnym spôsobom. Nesmieme sa snažiť niečo schovať za určitými návrhmi, tak aby sme zabránili hlasovanie za alebo proti nášmu návrhu. Vieme, že vedenie EPP tu v Európskom parlamente alebo socialisti v Európskom parlamente urobili už určité vyhlásenie a práve v, tejto, v tomto vyhlásení, v tomto komunike zaujali pozíciu za Nemecko proti Grécku, čo sa týka e, vojnových reparácií. Preto um, by som rád pozbudil všetkých, aby vyjadrili svoj názor na tomto mieste. Práve preto som to teraz povedal som proti rozhodnutiu koordinátorov v rámci výboru, vznášam e, výhradu a protest a my ako EKR e, podnikneme príslušné politické a právne kroky. Ďakujem. Pani predsednička udeluje slovo kolegyni Soledad. Ďakujem. Ale teraz e, som sa už rozozlila, pretože to, čo bolo povedané, vôbec nesúhlasí s realitou. SAD politická skupina údajne má byť zapojená do príjmania týchto rozhodnutí. To vôbec nie je pravdou. Hlasovalo sa a ja som taktiež vysvetlila, prečo sa takto hlasovalo. A nie je to tak, že nemáme pochopenie pre túto tému. Ja som rozhnevaná kvôli tomu, že opakovane o tejto téme musíme rokovať. Robte to, čo chcete, ale tam, kde je to na mieste. Ja som to všetko vysvetlila, pani predsednička, nemali by sme o tom diskutovať ešte raz, pretože už sme sa dohodli. Ďakujem, Peter. Ešte som chcel niečo doplniť. V šiestom bode sme sa mali všetci rozhodnúť. Za rôzne politické skupiny sa objavilo 6 návrhov a je povinnosťou predsedničky výboru um, vytvoriť spoločnú pozíciu k nejakému stanovisku. Áno, my sme mali vypočutie, respektíve hovorilo sa o vypočutiach a vytvoril sa balíček. Toto je rokovacím poriadkom pokryté. My sme teda na záver o tomto balíčku hlasovali. Je to plne v poriadku. Uh, nie je len o právo, ale aj o povinnosť v rámci rokovania koordinátorov nájsť kompromisy k téme vypočutí. Ja si myslím, že pani predsedníčka vytvorila dobrý kompromis v záujme všetkých zúčastnených. Ďakujem. Ďakujem, Peťo, hovorí pani predsednička, pán Marias. nech eh, už bol dôvod akýkoľvek, koordinátor za socialistickú skupinu v predchádzajúcom rokovaní, koordinátorka hlasovala proti nášmu návrhu. Čiže Sťažujem sa na samotné hlasovanie a na to, čo sa týka práv nás ako poslancov Európskeho parlamentu a našej politickej skupiny. My sme chceli hlasovať o našom návrhu. Chceli sme z politického pohľadu vedieť, kto bude hlasovať proti tomuto verejnému vypočutiu, pretože verejné vypočutie sa týka nemeckých vojnových reparácií. Chceli sme vedieť, kto by hlasoval za, ale niektoré politické skupiny EPP a socialisti už vyjadrili svoj hlas, ale teraz e, ste sa snažili niečo schovať. Vy ste sa snažili e, e, schovať. Nemôžete si toto dovoliť. Vy ste nám vzali právo hlasovania o návrhu. O tomto chceme teraz hovoriť. My sme nadniesli tému nášho práva na hlasovanie o určitom návrhu. Neodohralo sa to, pretože ste použili trik hlasovania o balíčku, hovorí pani predsedníčka. Pani predsednička na rokovaní koordinátorov urobila návrh, a väčšina prítomných to schválila. Máte právo na to, aby ste boli proti tomu, ale ako už bolo povedané, aj na poslednom rokovaní koordinátorov sa o tom hlasovalo. E, bolo to zamietnuté, čiže preto sme pokračovali a postupovali takto. Samozrejme, ja uh, mám iný názor, vy máte iný názor, ale nemali by sme to tu ešte raz otvárať, pretože by sme mali mať dnes dosť času na iné témy. Čiže zmena programu rokovania. Bod 16 by mal byť prerokovaný ako prvý bod dnes o 15. hodine, prosím. Ďalší rečník. Ak by sme bod 9 a 10 dnešného programu rokovania mohli prosím spojiť, ja si myslím, že je to o rovnakej téme, takže by sme sa kvôli, ehm, k tomu mohli spoločne vyjadriť pani predsednička. Ak ďalší koordinátori s tým súhlasia, tak spojíme 9 a 10 a 16 tým začneme o 15. hodine. Dobre, tým pádom môžeme prejsť k schváleniu protokolu z predchádzajúceho rokovania. Všetci ste tento protokol dostali. Ak voči tomu nie sú výhrady, môžeme vychádzať z toho, že to bolo schválené. Dobre. Týmto pádom môžeme teraz prejsť k bodu 4. To sú oznámenia predsedníctva. občianská iniciatíva, ktorá vyzbierala viac ako milión podpisov. Verejné vypočutie sa zorganizuje gestčným výborom po predložení tejto iniciatívy. Na začiatku marca sa tak stalo. Výbor pre petície a automaticky sa spojil s výborom AGRI, ktorý je gestčným výborom v tomto prípade. Dialo sa tak podľa článku 211 11. mája popoludní sa bude toto vypočutie konať. Máme um, tu zoznam, ktorý sme zaslali členom výboru petície, uh, na ktoré neodpovedali potom účastníci e, petícií, respektíve stiažovateľia. E, sú tu tiež uvedené v bodu, bode 6 e, oznámenie predsedníctva k sedeniu a rozhodnutiu koordinátorov. To sme už vybavili. Môžeme prejsť k bodu 7 a to je vytvorenie stanoviska k 30. a 31. výročnej správe o monitoringu uplatňovania práva EÚ. A keďže ja som vypracovala tento návrh, tak ja ako predsednička um, budem teraz o tomto informovať. Je to výročná správa. Výbor pre petície má každý rok dať výboru Jure stanovisko uh, o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v členských štátoch. Čo sa týka stanoviska, my sme uviedli následovné. Petície by mali získať um, na význame Ide najmä o sťažnosti občanov napríklad preto, lebo členské štáty nedodržiavajú aký často ide o porušovanie aký najmä čo sa týka práva životného prostredia v oblasti zdravotníctva, spoločného trhu, spotrebiteľských práv a voľného pohybu. Ehm, v priebehu roku 2012 mm, bolo začatých viac ako 300 procesov pre porušenie e, zmluvy o fungovaní EÚ. Momentálne je, funguje platforma e, komisie, funkčná, ktorá by mal, mala pomáhať občanom v týchto veciach. Moje stanovisko uvádza, že pracoviská komisie sa snažia zabezpečiť, respektíve posilniť informačnú výmenu s výborom pre petície a najmä v súvislosti s konaniami pre porušenie zmluvy, ktoré naštartovala komisia, potrebujeme lepšiu spoluprácu toľko z, za mňa. Do 31. marca môžete predložiť pozmeňovacie návrhy. Stanovisko zelených sme nemohli ešte zapracovať, nemali sme dostatok času ani pre, pred, pre preklady, ale budeme sa snažiť zohľadniť všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré by mali prispieť k vylepšeniu textu. Ďakujem. Pani Mity e, je e, v jednej z delegácií, ja ju teraz e, zastupujem, rada by som odovzdala určité komentáre pani predsedničke, ďakujeme za prácu pani Esteras, ktorá bola veľmi dobrá. Príspevky by mali byť konštruktívne. Pravodajkyňa predniesla mnohé informácie, ktoré sa uberajú správnym smerom. To isté platí aj pre komentáre komisie. Chcela by som e, na všetkých e, apelovať, čo sa týka postupov a názorov, ktoré sú tu prezentované a rôzne smernice, ako sa implementujú v jednotlivých členských štátoch. Toto všetko vedie k 28 veľmi odlišným systémom. Je to potom ťažké pre občanov, ak cestujete z jednej krajiny do druhej, um, tak to môže byť najmä v obchodnej oblasti veľmi problematické. A preto by som rada apelovala, a pani Esteras to spomenula už tiež, mali by sme sa naozaj vynasnažiť v určitých oblastiach, tam, kde sa zistí, že implementácia sa nedeje, napríklad v oblasti dopravy, zdravotníctva, v životnom prostredí, e, na vnútornom trhu. Toto všetko by sme mali zlepšiť, mali by sme lepšie spolupracovať. A potom implementácia smerníc členskými štátmi. Je tu toľko predpisov a zákonov, ktoré boli vydané, že nie je možné um, um, um, aspoň to tvrdia členské štáty, um, v primeraných lehotách implementovať. My by sme mali na tom trvať, mali by sme hľadať iné mechanizmy implementácie, nie len sankcie za nedodržiavanie implementačných lehod. A mali by sme nájsť iné mechanizmy na to, aby sa um, právo EÚ lepšie presadzovalo. A ešte chcem zopakovať, že to stanovisko hodnotím pozitívne a sme pripravení ďalej spolupracovať s spravodajkňou. Hlási sa ešte niekto iný? Pýta sa pani predsednička. A prepačte, prosím, Peter najskôr. Ďakujem pekne. Spravodajkyni je to veľmi dôležitá téma a tento návrh by som rád podporil. Avšak chcel by som poznamenať, že vo výbore pre petície neustále narážame na ten istý problém. Teším sa, že komisia sa k tomu mohla vyjadriť, pretože my ako výbor pre petície musíme spolupracovať s komisiou. Stále máme taký problém, že kontakt a dialog komisie s členskými štátmi nefunguje. Mám um, svoj vlastný príklad, napríklad Česká republika komisia e, spolu s výborom pre petície tam zaslala um, dopyt a nedostali sme odpoveď. Otázka pre komisiu. Ako by sme tento dialog s členskými štátmi mohli zlepšiť, respektíve aký má komisia dojem? Je to pozícia zamietavá, alebo je to možnosť, ako sa celý postup má spomaliť? Našu prácu to veľmi, veľmi sťažuje ak cez komisiu od členských štátov nedostaneme odpoveď, tak nám to veľmi, veľmi vo výbore pre petície stiažuje prácu. Ja viem, že komisia nie je vždy vinná, ale bolo by dobré eh, popremýšľať nad tým, ako by sme zlepšili spoluprácu s členskými štátmi a bol by som rád, keby pani spravodajkňa aj túto tému zapracovala do stanoviska. Ja vám dám príslušný návrh textácie ešte k dispozícii. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Prosím, za zelených. Kolegyňa, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že toto stanovisko zdôrazňuje dôležitosť pozície výboru pre petície a taktiež naše fundované znalosti, čo sa týka aplikácie práva EÚ a sme radi, že niektoré z našich návrhov na pozmeňovacie návrhy mohli byť zohľadnené. A my si myslíme, že zohľadnenie našich znalostí, ktoré sme nazhromaždili v našom výbore, um, že toto prispieje k tomu, aby e, sme boli viac zapojení do revízie jestvujúcich právnych aktov EÚ a taktiež by som rada zdôraznila, že v prípade porušovania zmluvy, kedy boli e, vydané rozsudky, by komisia mala prihliadať e, k tomu, že tieto rozsudky boli aj vykonané v praxi. Ďakujem. Ďakujem, Julia, hovorí pani predsedníčka. A teraz komisia, prosím. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám umožnili zareagovať. Ďakujeme za návrh správy, ktorý sme dostali. Možno ste zaznamenali, že v našich výročných správach detailne informujeme o tom, čo sa stalo s petíciami, ktoré sa objavili, ktoré boli predložené v konkrétnom roku. Čo sa týka rokov 2012 a 2013, sme mali veľmi dlhý zoznam oblastí, v ktorých sa tieto petície objavili a komisia to zohľadnila vo svojej práci pri monitorovaní aplikácie práva EÚ. Určite sú také oblasti, kde vidíme viac sťažností. Je to najmä e, životné prostredie a oblasť vnútra a spravodlivosti. Ro- um, rovná sa to veľkému počtu stiažností, ktoré sme dostali priamo od občanov. Potom je tu niekoľko komentárov k návrhom správy. Spomínajú sa tu základné práva. Celkom určite sa snažíme um, sledovať najmä uplatňovanie, aký v tejto súvislosti sa zameriavame na základné práva, ale určite rozumiete tomu, že komisia ako akýsi kontrolór um, presadzovania zmluv sa samozrejme zameriava aj na dodržiavanie týchto základných práv, takže to bol len taký malý komentár. A, a celkom určite vítame znižujúci sa počet eh, smerníc táto aktivita bola už navrhnutá. A teraz, čo sa týka čísiel, my vám dáme k dispozícii určité opravné položky. V roku 2013 sme otvorili 761 konaní pre porušenie zmluvy a takmer 731 sa nám podarilo uzavrieť ešte pred vydaním rozsudku. Ak by ste súhlasili, my by sme vám možno ešte raz zaslali eh, tieto čísla, aby ste si to mohli opraviť vo vašej správe. My si veľmi ceníme um, vaše pilotné aktivity, ktoré vlastne boli aj načasované dobre a naozaj je to veľmi efektívny nástroj od roku 2008, aby sa ako viesť dialog s členskými štátmi. Ešte pred tým, než sa spustí konanie proti členskému štátu a to, to to vyriešenie je na úrovni asi 80%, je to rôzne podľa jednotlivých členských štátov a závisí to od toho, aké detailné informácie máme od jednotlivých členských štátov a ako funguje tá spolupráca z hľadiska e, riešenia problémov. No a v neposlednom rade je otázka spolupráce s členskými štátmi. To je niečo, čo tu bolo spomenuté. A to je dosť podstatné, pretože v podstate oni majú na starosti implementáciu legislatívy. To nie je úloha komisie a iste my vzdielame z určité pochybnosti o tom, že aká je ochota zo strany členských štátov. Je to trochu akoby štandardná Isté, my máme určité nástroje z hľadiska našich e, postupov pred konaním a keď nesplnia naše požiadavky, tak za nami ešte stále je súdny dvor. I keď vy, vy takisto máte svoje nástroje v rukách, takže my by sme radi vstúpili do diskusie o tom, ako môžeme to zlepšiť, ako môžeme pomôcť vám získať tie informácie, ktoré potrebujete, ktoré požadujete. Ja nie zatiaľ, hneď teraz nemám po ruke nejaké konkrétne nástroje alebo možnosti, ale len navrhujem, že by sme otvorili túto diskusiu. Ale pokiaľ ide o kontakt s petičným výborom, my sme ochotní vás počúvať, čo by ste chceli, čo by ste chceli mať a myslím si, že mali by byť jedna vec jasná, že keď e, skúmame jednotlivé prípady, tak sú určité také červené línie, ktoré teda nemome, nesmieme prekročiť z hľadiska transparentnosti. A v rámci tohto sa ale snažíme poskytnúť čo najviac informácií a keď nám ste ochotní povedať, čo presne chcete vedieť, o čo máte záujem, tak my určite my budeme viac ako ochotní si tie, vám tieto informácie poskytnúť. A potom posledná vec, ktorá je spomenutá vo vašom dokumente, a čo je pre nás veľmi dôležitý nástroj, to sú tie tzv. implementačné plány, to sú nástroje, ktoré my pripravujeme ešte vpred, tak aby sme sa vyhli problémom budúcnosti súvisiace s implementáciou. A isté to všetko závisí aj od toho, ako to, sa toho ujme členský štát, pretože my môžeme napísať kadečo na papier a veľa vecí, ale keď sa to napokon neakceptuje a nepresadí, tak v podstate to neslúžilo svojmu účelu tak toto sú také skúsenosti. Ďakujem pekne. Táto. Ďakujem pekne, predsednička. Teraz Peter. No už ja mám ešte jednu doplňujúcu otázku a ja nevidím taký problém e, spolupráce nášho výboru s komisiou, pretože komisia sem chodí často, ten, na nich sa môžem kedykoľvek obrátiť, môžem ich akoby chytiť za pačesi, ale problém je s členskými štátmi tam to trvá celú väčnosť a kým my dostaneme nejakú odpoveď, teda či vy, kým dostanete odpoveď, či, ako sa toto dá, či tam sú tu rôzne džentlmenské dohody a rôzne postupy, ale v niektorých, v prípade niektorých petícií potrebujeme jednoducho spoluprácu členských štátov, aby, ako komisia obzvlášť, čiže neviem, naša spolupráca s nami je v poriadku, ale to, ako vy, kým dostanete informácie od členských štátov, to sa nám vidí trošku, že to je zdlhavé. A či možno, že, možno, že ja vám plýtujem, možno, že to tak má byť. Ďakujem teraz pani Pedaši. No už ďakujem pekne za slovo. A môžem sa pripojiť ku kolegovi. A pokiaľ ide o, o otázky čísel, môžem sa pripojiť e, môžem sa spýtať na počet petícií. Koľko petícií tu bolo pred, e, sa dostalo napokon na e, súdny dvor? To by som chcela vedieť, lebo vy ste hovorili, že mnohé otázky sú vyriešené ešte predtým. Teraz dám slovo ešte Európskej komisii. As regards the members. Nož pokiaľ ide o členské štáty, bolo by pre nás dôležité vedieť, že o ktoré členské štáty sa jedná, predovšetkým, ktoré neposkytujú dostatočné informácie včas a podľa našich skúseností ktorý ste spomenali, ktorý to bol členský štát? Taliansko? Áno. Taliansko, Španielsko, Česká republika, hovorí poslanec Jar. musím teda k tomu doplniť, že ja nemám nejakú konkrétnu analýzu, že by som si urobil, ale myslím, že bolo Taliansko, Španielsko, Česká republika. To boli krajiny, ktorí ako si dlhšie potrebujú, kým pripravia odpoveď. Ako som povedala, ale zase to není nejaké štatistický údaj, alebo neurobil som si nejakú dôkladnú analýzu, len možno, že aj iní majú podobné problémy. Ja skôr mám iba tú otázku, že či máte nejakú džentlmenskú dohodu alebo niečo, ako dokedy vám majú poskytnúť e, údaje. Keby sme toto vedeli, môžeme by sme, ja neviem, veci tlačiť aj cez neviem, ambasády a podobne. Takže my môžeme len tlačiť, chcem povedať, že my chceme pracovať. E, už sme niektoré dve veci posunuli na maj, pretože jednoducho nemáme informácie zo strany členských štátov, no a potom my nemôžeme tú petíciu spracovať. A nie je to potom ani um, pre petitov e, veľmi príjemné. No, vždy tak dlho čakáme na informácie zo strany členských štátov. Teraz nemá slovo komisia. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o naše vzťahy s členskými štátmi, E, pokiaľ ide o údaje alebo do, počet dní, dokedy treba reagovať zo strany členských štátov, to je 10 týždňov a pokiaľ ide o formálny postup, my od nich očakávame, že by mali zodpovedať reagovať do dvoch mesiacov. Tak toto v podstate bola taká zavedená prax, ktorá tu funguje roky No, keď do tohto termínu alebo v tomto čase nezodpovednú, tak môžu požiadať o predlženie. A za určitých okolností, ktoré keď sa s nimi vieme dohodnúť, môžeme predlžiť e, tú lehotu o mesiac, dva mesiace, ale asi by to nemalo byť dl- než e, bol ten pôvodný termín. No a je to tiež otázka dohody. Aby ste sa pýtali, ako môžete vy pomôcť e, v pomoci s členskými štátmi. Isté to je ďalšia oblasť. Aj komisia, my sme ochotní vám pomôcť. My máme bilaterálne stretnutia s členskými štátmi, s tými, ktorí potrebujú určitú pomoc alebo radu, prípadne niečo viac. A my sme potom ochotní túto informáciu prijať a pos- s tým, že máme dohodu, že že je to možné potom, ale že by bolo možné to nejako posilniť ešte s určitými vašimi vlastnými prostriedkami. Ale potom neviem, či všetko by komisia e, bola ochotná, pretože v podstate my sme sprostredkovateľia v tomto, ako by, by sme fungovali. Neviem, že či to je dobrá úloha pre komisiu. No a pokiaľ ide o čísla, ja som vám už vysvetlil, alebo tie počty za 2013 bolo 761 postupov, ktoré boli spust- konaní, ktoré bolo spustených proti členským štátom a 731 také percento z toho, čiže to je prakticky takmer 90 bolo uzavretých ešte prv, než sme dosiahli alebo dostali rozhodnutie súdneho dvora. Toto bol údaj z roku 2013. A keď sa pýtate konkrétne na petície, musím uznať, že tieto čísla so sebou nemáme, či údaje. Nie je to ani v správe, ale ja mám taký pocit, že to je počet sťažností vo všeobecnosti a nie je tu rozdiel medzi petíciami, ktoré prichádzajú priamo na komisiu a ktoré prichádzajú cez petičný výbor. Ja len viem, že teda to, tá miera to, riešenie je 10 A to sú prípady, teda, kde už sme dostali aj rozhodnutie súdu potom toto už sledujeme veľmi intenzívne, lebo komisia nie len tu je strážca zmluv, ale v podstate je zároveň aj výkonným orgánom súdnych rozhodnutí a to už sú potom vážne veci a my máme naozaj potom rôzne nástroje k dispozícii, vrátanie finančných sankcií, ak členský štát nesplnil rozhodnutie súdu. Dúfam, že som to dostatočne dobre vysvetlil. Muy bien. Sorry. Sí, adelante. Ça veut dire que sur 761 pétitions, 731 on peut être terminé. Donc... Čiže 731 prípadov bolo uzavretých, čiže 30 petícií potom e, viedlo k, e, na súdny dvor. Toto nám chcete povedať? Môžete to konkrétnejšie poved- vyjadriť? Hovoríte 10%, ja nás tomu nerozumiem. Alors, on a lancé 700 Eh, Dobre, ja vám to poviem po francúzsky. Bolo 761 prípadov, respektíve konaní proti, alebo začatých konaní proti členským štátom celkovo. Takže my sme im zaslali e, príslušné listy varovné a zaslali sme príslušné stanoviská a potom sme dali vec na súd ale medzi tým niektoré prípady boli vyriešené, pretože členské štáty akceptovali, že si nesplnili svoju úlohu. Alebo že chceli urobiť to, čo mali urobiť a v dôsledku toho sa len 30 týchto konaní napokon dostalo až na súdny dvor, ktorý potom vydal rozsudok. Tak toto tým pádom predstavuje 10%. Na 10% všetkých týchto prípadov, všetkých týchto konaní o porušení a 10% týchto konaní E, sa dostalo na súdny dvor a teraz e, rozsudok súdneho dvora je členský štát povinný splniť a komisia potom túto otázku sleduje a pomáha členskému štátu, pretože komisia vlastne má na starosti zabezpečenie to, aby bolo splnené, splnené rozhodnutie súdneho dvora. Verím, že už teraz je všetko jasné. Ďakujem pekne. Takže termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 31. E, marca a tu vo výbore budeme e, o tom hlasovať 5. mája a potom na plenárku sa to dostane 6. júla. Takže teraz prejdeme k ďalšiu, ďalšiu, k petíciám. A teraz e, tu máme petícia, ktorú bude predkladať e, Paul Mangen z Luxemburska, ktoré sa týka preplácania zrušenia kontraktu o zdravotnom poistení pri preplácaní jeho z nákladov na zdravotnú starostlivosť. Je tu petičník? To, čo pani predsednička povedala predtým v súvislosti s e, e, petíciou e, Stop Vivisection, ako členka výboru pre životné prostredie, ja a koordinátori sme žiadali, aby aj výbor Envy bol zainteresovaný do tohto. Zatiaľ je tam iba výbor Agri a výbor Pety, ale myslím si, že tam potrebný aj názor výboru Envy. Keďže nejde len o otázky ehm, zdravia zvierat a blaha zvierat, ale aj otázky e, zdravia e, občanov. Preto žiadam, aby aj výbor Envy bol do tohto pridružený.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 ťažkosti sťažovateľa. V podstate dostávame, dostali sme už viaceré sťažnosti na, takúto od, na túto tému od viacerých občanov a teraz skúmame, akým spôsobom môžeme zlepšiť e, situáciu v EÚ v rámci zdravotníckej legislatívy. E, ide o to, že legislatíva EÚ je postavená na dvoch princípoch. Princíp, princíp e, miesta riziku a princípu slobody kontraktu. A teraz ten prvý princíp, prvý princíp e, miesto e, poistného rizika znamená, že spotrebiteľ e, môže byť poistený zdravotnou poisťovňou, ktorá má, je povolená v členskom štáte, kde on má svoje bydlisko a zdravotnou poisťovňou, ktorá pôsobí v jeho členskom štáte zo zahraničia na báze európskych zmluv. Ale európsky zákon nezavezuje e, zdravotné poisťovne, aby boli aktívne vo všetkých členských štátoch. A druhých štátoch. A druhý princíp je princíp slobody voľby kontraktu. To znamená, že zdravotnícke poisťovne a spotrebitelia môžu e, uzatvárať rôzne dohody, rôzne poistné dohody aj s rôznym územným pokrytím a môžu sa rozhodnúť, že budú možnosť, bude, bude môcť vyplácaný príspevok z aj v zahraničí. A my takisto máme aj dobré príklady, ako to funguje. Napríklad je tu aj smernica o e, poistení, ktorá pokrýva takisto aj tu poistenie e, tretich strán a smernica e, sa nazýva o v princípe jednej tej premiovej platby. To znamená, že keď napríklad nejaký vodič je poistený a z spôsobí, E, škodu v inom členskom štáte, tak jeho krytie vlastne vyrieši alebo pokrie náklady, ku ktorým došlo v inom členskom štáte. A teraz je tu otázka, či môžeme rovnakú analógiu použiť aj na iné oblasti nízkeho sektora, ako napríklad v prípade zdravotníckých služieb, na ktoré sa, alebo o ktoré teda ide petičníkovi. Ďakujem. Ähm, <clears throat> Myslím, že táto otázka skôr možno by mohla ísť e, iným kolegom z výbore. My, e, je tu zaujímavá e, otázka. Tu je petičný, ktorý sa stiažuje na poistenie, zdravotné poistenie a teraz je tu otázka súvisí tým, že či máme spoločný či vnútorný trh tu v Európskej únii, ktorý sa týka zdravotného poistenia. A môže byť, že teda tu stiažuje sa na to, že zdravotné poistenie nefunguje v inom členskom štáte a že to bude fungovať len tedy, keď sa, sa budú robiť iné e, platby aj v zahraničí. Komisia hovorí, že to je dobrý príklad, lebo takýchto je prípadov viac a zdravotné poistenie by malo fungovať automaticky ako zdravotné, ako, ako európske. Čiže situácia je taká, aká je a všetko teda prebehlo v zásade korektne, ale je tu určitá, e, máme tu e, teraz je tu určitá povinnosť komisie konať. A teraz je tu otázka, že čo budeme robiť. Máme rozozna, e, budeme niečo to uzavrieť, máme požiadať odborný výbor o výklad, alebo aby sa udiala nejaká iniciatíva, neviem, teraz neviem, ako by som to vyjadril, čo vlastne som trošku, neviem, čo máme, ako máme postupovať ďalej. Viem. Ďalšie, ďalšie žiadosti o slovo, nesahám si nikto. Takže keďže komisia hovorí, že oni takisto vyhodnocujú implementáciu danej smernice Takže kým počkáme alebo čakáme na vyhodnotenie e, pôsobenia smernice zo strany komisie, tak e, môžeme počkať, kým nám poskytnete nejaké informácie o transpozícii tejto smernice. Takže je to v poriadku takto? E, en este sentido. Pasamos pues al punto 9 y 10. Hemos pedido que... No už a teraz sme pri bode 9.10. Požiadali sme, že aby tieto dva boli predané spoločne. Takže teraz tu máme petície v oblasti obchodu 1635, 1960 z USA, potom 2721, tam ide o silnejšie zapojenie občanov EÚ do rokovaní TETI, potom 2859, kde ide o TAFTA a TTIP. Potom tu máme ešte celý rad ďalších petícií k rovnakej téme. Budeme sa im e, e, venovať spolu s bodom 10, kde ide o stanoviska k odporúčaniam Európskej komisie o rokovaniach o TTIP. Jeden petičník je prítomný, e, pán Kamp, Udelíme slovo najprv jemu a potom budeme pokračovať ďalej. Vážené dámy a páni, des Europäischen Parlaments. Keď som e, e, v roku 2013 e, predložil moju petíciu, tak táto téma bola ešte pod radarom pozornosti verejnosti. Zmenilo sa to však ale doteraz sa o TTIP rokuje e, za vylúčenia verejnosti, ale naše spoločnosti sa zmenili. E, snažíme sa o viac transparentnosti a o väčšiu mieru participatívnosti aj vďaka internetu. Brusel a národné e, parlamenty si želajú to isté a spája to ľudí na oboch stranách Atlantiku v reálnom čase právom žiadajú o účasť a otvorenosť, keď v ich globálnom svete malých elit sa má rokovať o obchodných podmienkach, ktoré sa týkajú nás všetkých. Toto si želajú ľudia na oboch stranách Atlantiku a týka sa to globálneho váku a nerovnováhy, pretože doteraz ľudia nemali eh, takmer vplyv na globálne eh, pravidla, ktoré sa uzatvárali. Eh, kapitalistický trh E, regulovaný demokraciou a sociálnym e, trhovým hospodárstvom na globálnej e, úrovni. Tu však platia pravidla globálnych koncernov a ich združení. Ak niečo stojí, ako v prípade TTIP, nad medzinárodným právom, tak potom občania samozrejme žiadajú, aby mali vplyv aj oni ale ešte pred týmto právom na účasť e, tu máme transparentnosť, máme tu e, právo na e, informácie ako základné ľudské právo, máme tu naozaj, vstupuje tu do hry aj chápanie demokracie a podobne. A zároveň sú tu lobbysti veľkých koncernov. Typ sa týka aj ochrany spotrebiteľov, vzdelávania, zdravotného systému a životného prostredia, jeho ochrany, finančného systému, všetkých oblastí života občanov. A ide o otázku, či e, tu chcem mať globálnu reguláciu e, všetkých týchto oblastí zo strany e, koncernov, bez toho, aby ľudia tohto sveta mohli do toho vstúpiť Ide o to, či chceme, aby demokraticky volené parlamenty mali menší eh, vplyv a eh, svoje, eh, svoju suverenitu odstúpili do určitej miery kon, koncernom nadnárodnej povahy. Či chceme, aby každý nový európsky zákon najprv bol prerokovaný na transatlantickej úrovni či e, chceme tu mať naozaj, e, aby e, sa spormi zaobrali transparentné súdy alebo netransparentné iné postupy. Ide o to, či chceme, aby globálne problémy sa riešili bez toho, aby ľudia sa k nim mohli vyjadriť, alebo či chceme, aby sa riešili na bilaterálnych rokovaniach či chceme naďalej e, ochraňovať transatlantický e, obchod a tým zvyšovať e, utrpenie rozvojových krajín, či chceme mať globálnu ochranu údajov, alebo či tu chceme mať priehľadných občanov bez súkromnej sféry. Občania našich demokracií majú právo dozvedieť sa všetko o tomto dohovor o tejto dohode. E, toto podkladajú iniciatívy s miliónmi podpisov. My, občania Európy, nechceme len viac transparentnosti, ale chceme aj e, e, viac mať vplyv na vyrokovanie tejto dohody. Zatiaľ nám tu chýba transparentnosť, možnosť mať vplyv na vyrokovanie tejto dohody. Je to fatálna systémová chyba, ktorá E, vedie až e, teda po rozhodcovské súdy. My veríme v rozmanitnosť Európy, veríme aj v demokraciu. Dúfam, dúfame, že e, poslanci tohto parlamentu nepodpíšu dohodu, ktorá nie je ani dostatočne známa, ani nevznikla za spolupôsobenia európskych občanov. Ja prosím, nesklamte našu dôveru po tom, čo súhlasila Európska rada, tak či tak môžete povedať buď áno alebo nie viac e, e, pre e, takto dôležitých zastupcov európskych občanov sa to toho, toho nepredpokladá. A nie je tu transparentnosť ani pre možnosť poslancov naštudovať si dohodu. Je tu nedostatočná participatívnosť, nedostatočná demokracia pre ľudí tohto sveta. Ďakujem za pozornosť. Pani predsednička hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi Kramovi. V prvom rade by som chcel poďakovať vám, pani predsednička, a pánovi Kramovi za to, že komisii a mne dali príležitosť, aby som sem prišiel a snažil sa objasniť eh, určité zo základných obav, ktoré pán Krám vo svojej petícii aj prezentácii uviedol. teda najdôležitejšie vody sú spomenuté v petícii, eh, aj teda v prejave je transparentnosť alebo vnímaná netransparentnosť zo strany komisie a aj riziko že by sa tu mohli podriť vysoké potravinové štandardy EÚ. Ja tu zastupujem moje generálne riaditeľstvo na koních a ja som osobne zodpovedný za rokovania v e, sanitárnej oblasti typu kde e, práve hovoríme o pravidlách a štandardoch stanovených zo strany EÚ o ktorých sa rokuje v súvislosti s e, dohodou TTIP. A chcem začať tým, že e, zopakujem to, čo sme e, spomenuli v našej odpovedi k tejto petícii, že tu nebude žiadne riziko v týchto rokovaniach na to, že by sa znížili štandardy EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti. Ale chcem to teraz podložiť Odkedy e, sme e, našu odpoveď napísali, sa toho udialo veľa, rokovania pokračovali ďalej a komisia takisto e, sa snažila veľa viac ako kedykoľvek v minulosti o transparentnosť v súvislosti s týmto textom. Tento text a text súvisiaci s inými kapitolami bol zverejnený na iniciatívu komisárky Malmström na internetovej stránke komisie. Verejnosť, parlament, ktokoľvek na svete si môže naštudovať, aký je text sanitárnych e, e, kapitol T-typu z pohľadu komisie. E, moji kolegovia z DG Trade sa budú zabrať tiež otázkou transparentnosti, takže komisia zašla naozaj o krok ďalej a dala k dispozícii aj miestnosti je možné e, prečítať si e, e, pozíciu EÚ aj pozíciu USA. A v tomto budeme pokračovať ďalej v priebehu celých rokovaní. Takže verejnosť takýmto spôsobom vidí, že prístup komisie vôbec nie je taký, že sa snažíme o znižovanie štandardov, práve naopak chceme naše štandardy, štandardy ďalej postupovať. Vidíme to ako príležitosť pre náš E, e, e, agroalimentárny sektor. Verejne opakuje komisia, že sa nerokuje o bezpečnosti potravín. Naše, naše štandardy, ktoré sú veľmi vitálne pre nás, ako nepoužívanie hormónov pri výbore potravy, nediskriminačný prístup, v prípade eh, antibi- eh, používania antibiotík, používanie biotechnológií. Eh, všetky tieto oblasti nebudú nejako ohrozené rokovaniami. Tento prístup dielajú aj USA. Obe strany si vyhradzujú právo podľa teda dohody VTO rozhodovať o úrovni potrebnej bezpečnosti, ktorú považujú za správnu pre seba. Ďakujeme vám za túto príležitosť že sme sa mohli e, vyjadriť. Je to posledná príležitosť interagovať s parlamentom a s verejnou e, e, mienkou. Možno a chceli sme teda ešte aj týmto spôsobom vás uistiť, že naozaj nie je ohrozená potravinová bezpečnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcela by sa ešte komisia ďalej vyjadriť. Pán Bellinger, ďakujem. Pani predsednička, ešte pár komentárov k tomu, čo povedal práve kolega predo mnou. V prvom rade tieto rokovania vychádzajú z mandátu, ktorý dali členské štáty Európskej komisii. Tento mandát je verejný. Mimochodom, vychádzal sa z e, vrhov komisie, aby sa zverejnili tieto mandáty, e, sú e, teda k dispozícii. Každý občan Európskej únie sa môže pozrieť na mandát, čo teda obsahujú tieto negociačné usmernenia. Takže Môžete si robiť ľahký obraz o tom, e, o čom má komisia rokovať a o čom nie. Znižovanie našich štandardov nie je v tomto mandáte a je to e, jasne e, vec, kde komisia má inštrukcie, o ktorých, že o tom nemá rokovať. A mnoho z obav, ktoré pán Krám práve uviedol, a my sa mimochodom dobre poznáme, sú jasne Eh, definované v tom zmysle, že eh, v tomto mandáte teda nie sú, eh, tento mandát sa takýmito vecami nezaoberá. Vychádzame z obchodných rokovaní, ktoré sme viedli aj v minulosti v tomto prípade, takže rokovania TTIP nie sú úplne nové. Samozrejme vychádzajú z 50 rokov našej praxe a skúsenosti s inými dohodami ako napríklad e, dohoda o voľnom obchode s Koreou, alebo rokovania, ktoré sme práve uzavreli s Kanadou. Ich e, znenie je na internete, každý si to môže e, pozrieť. Samozrejme, rokovania TTIP ešte stále prebiehajú, ešte tu nemáme záverečný text. A týmto prejdem k bodu o transparentnosti, ktorú e, spomenul kolega predo mňou. Toto je pre nás prioritou pre Európsku komisiu. A je to špecifická priorita aj e, pre e, moju komisárku Malmström spodnú za obchod. E, komisia vydala takisto oznámenie o transparentnosti v súvislosti s TTIPom, kde sa spomína viacero krokov, ktoré komisia príjma a príjme na to, aby zabezpečila ešte vyššiu mieru transparentnosti. A Priamým e, vplyvom tohto e, je, že komisia 7. januára prijala e, som tiež začne všetky svoje negociačné texty zverejňovať. Ako to už spomenul kolega, čo naozaj je úplnou novinkou v porovnaní so všetkými doterajšími rokovaniami, pretože našom záujme je, aby sme jasne vysvetľovali, o čom to rokujeme, čo je to, čo chceme dosiahnuť v týchto rokovaniach. Ako povedal kolega predo mnou, je, e, sú tu jasné dôsledky. Takisto zverejňujeme zoznam všetkých dokumentov, ktoré postupujeme Európskemu parlamentu aj členským štátom, takže každý občan Európy si môže pozrieť, čo posielame ich zástupcom. Máme veľmi detailnú internetovú stránku s mnohými informáciami, ktoré zachádzajú nad rámec e, e, negociačných e, dokumentov, ktoré vysvetľujú tieto otázky aj pre tých, ktorí nie sú expertami pre rokovania. Takisto organizujeme podujatia, ktoré, ktoré súčasnili stovky ľudí ako napríklad informácie o špecifických témach. Máme poradnú skupinu, ktorá je aktívna od jesenie 2013, ktorá združuje všetkých účastníkov eh, občianskej spoločnosti a zaberú sa práve tými eh, otázkami, eh, s ktorými si robí starosti občianská spoločnosť. Máme tam politiku otvorených dverí, takže nemáme žiaden privilegovaný prístup voči určitej skupine obchodu. Komukoľvek každý účastník má rovnaký prístup k informáciám, e, pokiaľ ide o komisiu. A ešte k tým e, informáciám, ktoré spomenul pán Kram. E, regulačná kooperácia s radou, ktorú spomenul, je súčasťou nášho návrhu o spolupráci v oblasti regulácie. Chcem, bol by som rád, keby ste si E, pozreli negociačný text EÚ, ktorý sme tiež zverejnili, aby ste e, to vnímali ako, dôs, ako, ako jasný dôkaz, že tu máme e, takýto kooperačný orgán z USA, ktorý naozaj nemá nejaké právomoci rozhodovať, je skutočne iba o kooperačné fórum. A napokon k otázke ochrany investícií a k riešeniu sporov. Nechcem to zachádzať do detajlov, ale odkazujem na stretnutie eh, vašich kolegov eh, z výboru INTE, ktoré sa bude konať zajtra. Jedným z bodov programu je diskusia eh, teraz prítomnosti pani Malmström, kde sa bude zaoberať práve aj o, o otázke ochrany investícií a riešenia sporov. To bude jeden z hlavných bodov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Slovo dostanú teraz koordinátori. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Kram, za to, že ste prišli. Ja osobne som dúfal, že tu budeme mať viac petičníkov medzi nami, pretože sme dostali uh, približne 30 tém. Uh, s podobnou témou som veľmi rád, že ste prišli uh, k nám, pretože naozaj spomínate veľmi dôležitý bod. Počas posledných týždňov som sa zúčastnila viacerých e, podujatiach e, s podobnou témou aj e, s navrhovateľmi stanov, jednotlivých výborov, ktoré pripravujú stanovisko pretože zase, že takmer každý výbor Európskeho parlamentu bude vypracovať stanovisko na tému TTIPu, takže ja vás ubezpečujem, že sa budeme zaoberať týmito petíciami a všetkými týmito obavami a pre nás je dôležité, aby sme mali e, všetky informácie e, pre vás, aby e, ste si ich mohli preštudovať. A petície, ktoré dostávame, ktoré sme dostali, sa zaoberajú otázkami potravinovej bezpečnosti a kvality, transparentnosťou, ekonomickým dopadom, riešenie, riešením sporov. Takže je tam veľa tém, ale ja chcem pripomenúť, že tu máme e, dva základné ciele e, zo strany e, Európskej komisie, ktoré sú zdôraznené v rokovaniach typu. V prvom rade treba mať rozumnú, vyváženú obchodnú dohodu medzi USA a EÚ, ktorá by si dávala za cieľ odstraňovanie cieľ a, a, a robiť teda kroky smerom k vzájomnému uznávaniu vzájomných potrebnových štandardov. To tam samozrejme je. Ale e, čo je dôležitejšie, e, v e, úvodných vyhláseniach pred parlamentom minulý júl predseda Európskej komisie osobne veľmi jasne povedal, že Európa sa nevzdá bezpečnosti, ochrany údajov, zdravia, ani našej e, kultúrnej rozmanitosti v dôsledku týchto rokovaní. A, e, teda otázky bezpečnosti, ochrany údajov občanov EU to sú témy, o ktorých sa absolútne e, nebude rokovať. To teda zaznelo. A v posledných mesiacoch sa spomínalo, že komisia naozaj vyvíja obrovské úsilie, aby zabezpečila, že tieto rokovania budú prebiehať e, v duchu vzájomnej dôvery a transparentnosti. Vo svetle dnešnej diskusie mm, to platí tiež a Napríklad v prípade e, e, obsahu hormónov v e, mese tieto rokovania prebiehajú a my samozrejme sa budeme snažiť poskytnúť, zabezpečiť teda ochranu našich štandardov. Európska komisia z času na čas sa venuje E, diskutuje teda s Európskym parlamentom o tom, ako prebiehajú tieto rokovania. A z môjho pohľadu toto sú tie najtransparentnejšie rokovania, ktoré sme tu e, doteraz mali. A budeme samozrejme ešte sledovať zvyšok rokovaní, ale téma transparentnosti už bola pokrytá um, dostatočným spôsobom, aspoň ja som s tým spokojný, avšak pripravil som svoje stanovisko a my budeme musieť zabezpečiť, aby všetky tieto problémy tam boli pokryté a rád by som požiadal ostatné politické skupiny a iných koordinátorov, aby mi zaslali mena tieňových spravodajcov, aby som mohol naplánovať stretnutie snáď ešte pred veľkonočnými prázdninami aby sme mohli o tomto stanovisku diskutovať dostatočne a aby to potom uspokojilo záujmy nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste sa zúčastnili. Ďakujem, pán Valesa, hovorí pani predsednička. Pani Réda, prosím. Ďakujem pekne Brunovi Kramovi za predstavenie tejto petície pretože petície k téme TTIP prichádzajú k nám vo veľkom množstve a ja sa teším, že máme možnosť o tejto otázke tu otvorene diskutovať aj s komisiou, avšak musím povedať, že niektoré z poznámok, ktoré vyplynuli z úst komisie, um, trošku sa minuli s obsahom uh, tejto petície. Ak som petentovi rozumela správne, tak nešlo o zvýšenie európskych štandardov, a um, nie preto by bola prípadná obchodná dohoda v ohrození, ale ide skôr o parlamentnú kontrolu, demokraciu a o možnosti EÚ v budúcnosti um, sa k tomu vydávali príslušné právne akty. My sme zorganizovali konferencie najmä k téme regulačná spolupráca a ASDS, kde sa objavili najmä veľké obavy týkajúce sa parlamentnej kontroly a možnosti aj v budúcnosti v prípade nových problémov alebo politických polí, ktoré potrebujú reguláciu, naozaj e, si zachovať a mať možnosti e, aj po schválení TTIP. Otvorenie rokovacieho mandátu zo strany komisie je určite správnym krokom, avšak je potrebné k tomu povedať, že toto sa stalo až potom, ako tento rokovací mandát e, bol zverejnený mojou politickou skupinou v parlamente. A ak medzičasom mali byť eh, k dispozícii za um, európske orgány, tak je dôležité, aby sme robili tlak na americkú stranu, aby celý proces rokovania bol tak transparentný, aby dôvera občanov um, zjavne mnohí z nich eh, vyjadrujú formou petícií svoju nevôľu o priebehu týchto rokovaní, aby sa táto dôvera znovu obnovila Doterajšie rokovania v minulosti boli čiastočne netransparentné. Ja um, v tomto prípade toto pokladám za relatívne zlé. Ospravedlnenie parlament a aj komisia ukazujú veľký záujem uh, o túto tému a musia si naozaj vziať k srdcu veľký záujem občanov. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Rivasi, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Vypočula som si komisiu. Poprvé, ak hovoríte o transparentnosti, o čom vlastne hovoríte? Pretože vravíte, že koordinátori môžu mať prístup na rokovania a ku konsolidovaným dokumentom, ale nemôžu fotografovať, nemôžu kopírovať dokumenty, nemôžu si robiť protokolárne zápisky. Toto voláte transparentnosť? E, to je snáď nejaká klietka, e, v ktorej si môžete len urobiť prehľad o dianí, ale e, odborové zväzy a iné združenia, títo sa nemôžu zúčastniť a ani, ani iní aktéry. Ja sa zaujímam o zdravie a taktiež by som nemala e, prístup. Len môj koordinátor alebo koordinátorka a tento e, nevie, čo je pre mňa dôležité a nemôže mi nič skopírovať. Toto je transparentnosť. Ja vám teraz poviem niečo. Vy ako komisia momentálne hráte proti komisii, pretože my ako občania pretože my, ak budeme musieť občanom vysvetliť, že nemáme prístup k dokumentom a že toto sa nazýva transparentnosť a že ani zväzy nemôžu vedieť o tom, e, ako prebiehajú rokovania, ako potom môžeme obsaho- obhajovať Európu. Vy vravíte, budeme harmonizovať. Ale dobre, čo sa týka označovania GMO, nariadenia REACH, dobre, ale tu vravíte, že ide o niečo iné. My sme predsa za uh, princíp preventívnosti zdravotno-ekologické analýzy sa uskutočňujú, skúmajú sa rôzne molekuly, ale v prípade obchodnej dohody z USA to neplatí. Preca musí to platiť, že všetko, čo skúmame, e, skrýva potenciálne riziko a my e, musíme sa zamyslieť nad tým, ako to vyriešime v budúcnosti. GMO označovanie. V USA je GMO veľmi rozšírené. Toto potom um, zamorí ostatné polia. A ako máme USA prinútiť k tomu, aby dovážané produkty boli označené ako GMO? Um, ja som si prečítala to, čo ste povedali aj o potravinovej bezpečnosti vo vašom dokumente v USA, napríklad eh, klonované um, um, kurence a sliepky alebo ožarované hovedzie, meso hovedzie, stejky, tieto sa ožarujú, aby sa, aby sa uh, usmrtili mikróby, protimikrobiálne ehm, ošetrenie eh, sa nemusí potom označovať na výrobku. Kto to potom ale celé podchytí? EFSA? Viete predsa, že ožarovanie mesa môže spôsobovať zdravotné rizika. Jedna jediná štúdia k tomuto nebola eh, vypracovaná. Um, do akého sveta uh, nás chcete preniesť, čo sa týka potravinovej bezpečnosti? A teraz liečiva, napríklad kanadská dohoda. Čo sa tu deje s liečivami? Farmaceutické laboratória sa zavezujú k tomu, aby v prípade princepsov uh, sa používali určité lehoty, ale pri generikách to už neplatí. Farmaceutické koncerny chcú predlžiť tieto lehoty, pretože sa pridržajú iných predpisov. Keď sa na toto pozriem a na to, ako to funguje z TTIP, tak kam sa vlastne týmto spôsobom dostaneme? Veľké lobistické skupiny nás podporujú, aby sme do toho išli, ale Američania nefungujú takým spôsobom, eh, ako sú postavené naše štandardy v Európe. V rámci konzultačného vypočutia sme dostali 150 tisíc odpovedí. Komisia hovorí áno, dostali sme mnoho odpovedí, ktoré sme zohľadnili, ale predstavte si, aká je teraz pozícia Európy. Vy vravíte, že um, aktivita poslancov neprináša pridanú hodnotu, ale toto je našou politickou povinnosťou. Ukázalo sa, že farmaceutické laboratória alebo e, iní hospodárski aktéry obvinili komisiu, pretože my máme predpisy, ktoré nám umožňujú prístup ku klinickým testom a e, čo sa stalo, farmaceutické laboratória obvinili agentúru pre skúmanie liečiv zo zverejňovania obchodných tajomstiev. A okrem toho, vidíme to napríklad aj vo Francúzsku, ako sa vychádza v ústrety. Napríklad Liberton e, prostrednícom SDS e, chce zasiahnuť vo Francúzsku. Máme tu troch e, sudcov, ktorí rozhodnú o odškodnení, ktoré francúzsky štát zaplatí, ale musíme myslieť predsa aj na politiku v EÚ, na politikov a občanov, pretože občania nám dali určitý mandát a členské štáty v končnom dôsledku TTIP budú musieť odmietnúť, pretože nič tým nezískame. A pozrite si Front National. Títo sa teraz tiež zaoberajú TTIP a hovoria, že po TTIP nebude existovať žiadna ochrana, ale vy nám to v texte nehovoríte. Tam sa tvrdí, že my donútime Američanov, aby zmenili predpisy. Ďakujem, pani Rivasi. Eleonora, prosím. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem samozrejme za prítomnosť pána petičníka. Chcem pripomenúť, že všetky tieto početné petície občanov e, odrážajú ich obavy. A treba povedať aj, že tu bola snaha, snaha iniciatív, snaha iniciatívu zo strany európskych občanov, ktorá bola potom komisiou zamietnutá. Treba to spomenúť ale kampaň e, pokračuje doteraz a e, bolo e, nazbieraných viac než milión podpisov, takže je to veľmi dôležitá téma. A treba sa teda venovať požiadavkám, ktoré k nám prichádzajú zo strany občanov. Táto zmluva sa nám predostiera ako riešenie na krízu, Eh, ktoré priniesie so sebou pracovné miesta a mnoho iných prínosov, ale potom iné štúdie o dopade eh, hovoria o možno 500 eh, eur na občana, o ktoré sa teda obohatí Európska únia. Vychádza sa naozaj z veľmi odlišných svetov, pritom úplne sa odlišuje EÚ, USA. E, tam e, musia ako, ako konzumenti e, dokazovať, či nejaký, nejaká látka je škodlivá pre zdravie. Takže dôkazové bremeno je tu úplne iné, aj ostatné veci sú úplne iné, takže kde tu máme možnosť harmonizácie a vzájomného priblíženia sa? A mňa e, naozaj e, veľmi e, zaujímajú tieto, tieto to, to, čo sa deje za týmito rokovacími stolmi. Vie sa o tom naozaj veľmi málo o týchto rokovaniach. Veľmi často sa prezentuje iba európska pozícia. Určite táto sa snaží chrániť tie miery a tie štandardy, ktoré máme už a ktoré sú dosť vysoké ako e, to spomnala aj kolegyňa Rivázy. E, už aj napríklad EPSA obsahuje mnoho tenistých miest, nezabudáme na tento aspekt. A občianská spoločnosť e, pripomína, že chce mať zásadnú úlohu v týchto rokovaniach, ale nebolo to zohľadnené adekvátnym spôsobom doteraz. Eh, Digitrade eh, eh, sa vyše 130 krát stretlo s lobbystami zatvorenými dverami, ale veľmi málo krát s zastupiteľskými organizáciami spotrebiteľov a s inými mimovládnymi organizáciami. A takisto aj ombudsman, Európsky ombudsman povedal, že prístup k informáciám je odlišný, pokiaľ ide o jednotlivé strany, ktoré o toto žiadajú. Toto samozrejme nemôže byť akceptovateľné. A napokon aj ja chcem spomenúť, e, že e, klauzula o riešení spotrebiteľovi, e, teda riešení sporov je niečo, čo naozaj môže podrývať autoritu štátov a je to niečo, čo naozaj by nemalo čo hľadať v tejto dohode, ktorá naozaj nie je dobrá. Ďakujem, Eleonora. Ďakujem, pani predsedníčka. V mene tých, um, ktorí už hovorili uh, v úvode za kolegu, uh, tak rada by som teraz pokračovala, britská kolegyňa Jude Darling, uh, túto tu teraz zastupujem. Najskôr by som rada poblahoželala petičníkovi a spravodajcovi. Je to veľmi vydarené stanovisko, a rada by som petičníkovi sa poďakovala za to, že sem dnes prišiel, že sa zaujíma o to, aby sme dosiahli dobrú dohodu, kde budú zohľadnené záujmy všetkých občanov, ale ja sa budem venovať najmä tým bodom, ktoré sú podľa mňa najdôležitejšie. Na úvod je potrebné skonštatovať, že cieľ TTIP, samozrejme obchodovanie medzi USA a EU. um, v súlade s pravidlami by mohlo byť stimulom. Ak to takto robíme, tak často zabudáme na to, že by sme sa mali pridržať pravidiel z EÚ. A ja si myslím, že na základe všetkých štandardov, ale aj nami zdieľaných a vyznávaných hodnot by sme mali konať, ale ja som presvedčená o tom, že v konečnom dôsledku sa tak aj stane, respektíve malo by to tak byť. Na základe celej parlamentnej práce, ktorú konám, aby sa tak snať stane. Je to veľmi dôležitá hospodárska dohoda a my vieme, ako globalizovaný svet napríklad Čína sa presadzuje a ako napríklad aj s inými časťami sveta uzatvára zmluvy, preto by Európa mala hrať dôležitú úlohu a obchodovanie s takým dôležitým partnerom, ako je USA, upraviť. Stanovisko politickej skupiny SAD je jasné a známe. My podporujeme túto dohodu, ale nie v akejkoľvek forme. Už bolo povedané, že tu panuje obava, že určité eh, oblasti by tým mohli byť ovplyvnené, napríklad životné prostredie, zdravie, pracovné právo. Toto sú pre nás hraničné body a nikdy by sme nesúhlasili s niečím, čo by napríklad zliberalizovalo sociálne zabezpečenie, dôchodkové zabezpečenie alebo kultúra, kultúrnu diverzitu. Sú tu teda určité línie, v ktorých sa chceme držať. A ja dúfam, že sa dopracujeme k pozitívnemu výsledku. Lisabonská zmluva dáva EÚ výhradnú kompetenciu na uzatváranie, vyrokovanie obchodných dohôd. Ale ak zmiešaný charakter tejto zmluvy sa potvrdí tak, ako to má um, jedna z rokovacích stran na pláne, tak by to potom uh, znamenalo, že rada a parlament a rovnako 28 členských štátov budú s týmto súhlasiť. Tým pádom by sme tu mali možnosť kontroly a preto sa musíme my zapojiť do práce a musíme sa vynasnažiť, aby to tak bolo. Aby bola zaručená transparentnosť. Teda to, čo všetci požadovali, viete, že v júli 2013 sa odohralo kolo rokovaní, potom v oktobri 8 kolo rokovaní Um, je tu veľa tém na rokovanie a v každom kole rokovaní informuje komisia radu, parlament a členské štáty o výsledkoch. Ráta sa s tým, že v máji parlament schváli uznesenie o stave rokovaní o TTIP. Tým by som však nerada povedala, že podľa môjho názoru tam panuje vysoká miera transparentnosti a ja si myslím, že by sme mohli požadovať viac transparentnosti, avšak nedostatok transparentnosti a to, že e, rada príliš neskoro komisii udelila rokovací mandát, to bola určite chyba, pretože verejná mienka e, bola práve kvôli tomuto proti TTIP a proti omeškaniu bolo povedané, že nebol dostatočný prístup k informáciám nielen pre koordinátorov, ale aj dôverné dokumenty, napríklad členovia výboru INTE požadovali ich sprístupnenie a preto to musíme dosiahnuť. Čiže nebolo um, oprávnené postupovanie v tomto prípade, čiže e, trváme na vyššej miere transparentnosti, budeme uh, um, sa snažiť, aby to fungovalo čo najtransparentnejšie. V rámci výboru INTE funguje pracovná skupina, kde sa diskutuje o tejto téme, o transparentnosti. A hovorilo sa taktiež o arbitrážnom súde vypočutie občanov, týchto 150 tisíc podpisov proti arbitrážnemu vyrovnaniu, tak zdá sa, že už k tomuto funguje pracovná skupina a ja si myslím, že to, čo EÚ robila doteraz, nebolo nevýhodné, pretože suverenita členských štátov sa dá mm, zachovať a samozrejme zároveň sa investície v USA dajú ochrániť. Takže chcel by som e, vyjadriť, e, chcel by som vyjadriť e, poďakovanie pánovi Valencovi aj som ďačná za to, že prišiel sem petičník a verím tomu, že sa nám podarí dosiahnuť e, výbornú obchodnú dohodu, ktorá nám zabezpečí tie normy, ktoré očakávame zo strany EÚ. Komisia, chcete vystúpiť? Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som sa vrátil k niektorým bodom, ktoré tu boli mm, spomenuté a potom možno kolega ma doplní z hľadiska potravinovej bezpečnosti a potravinových noriem. No už e, pokiaľ ide o tieto rokovania o obchodnej dohode, tie sa nedejú vo váku a chcel tom, chcem to výrazne zdôrazniť. Tento mandát je veľmi jasný, že čo komisia smie a má vyrokovať. Aj pozadie je veľmi jednoduché a účely či ciele tejto zmluvy sú tiež veľmi jednoznačné jasné z hľadiska ekonomického potenciálu, ako aj z hľadiska strategickej hodnoty. Nebudem toto všetko už opakovať. Druhá vec, demokratická kontrola. Myslím si, že nám musí byť veľmi jasné, o čom vlastne hovoríme. Hovoríme tu o obchodnej dohote. Komisia má mandát, ktorý má na to, aby rokovala za EÚ a keď sa uzatvoria tieto negociácie, potom pre, začne prebiehať plne ratifikačný proces, pričom bude, budú sa uplatňovať právomoci Európskej únie a aj tohto parlamentu. Takže vy, ako aj vaši kolegovia, vy budete mať posledné slovo pri schválení tejto dohody a to je úplne jasné. Tak ja už neviem, či existuje väčšia demokratická kontrola. Okrem toho nečakáme na koniec týchto rokovaní, aby sme vás informovali. A tu spomínam aj aj úlohu vašich kolegov vo výbore INTE. INTA. Myslím, že tu aj post, pani poslankyňa spomenula monitorovaciu skupinu, skupinu, ktorá bola založená vo výbore INTE tá, ktorá sleduje všetky negociácie, má prístup ku všetkým rokovaniam, sú neustále informovaní o všetkom, stále sa s nimi rokuje o každej jednej téme, ktorá sa prejednáva. Takže ja si myslím, že demokratická kontrola tu je a najdôležitejšie je, že vy a vaši kolegovia máte tu v tomto posledné slovo. Takisto by som chcel ešte vysvetliť otázku mandátu, lebo tu sa hovorí, že komisia nezverejnila mandát. Mandát je dokument, ktorý vlastní rada. A to sú členské štáty a tento mandát bol daný komisii. Takže my sme argumentovali za to, aby tá, tento mandát bol publikovaný, zverejnený a rada nebola ochotná to dosť zverejniť. A v podstate je to na rade, je za to tá zodpovednosť a potom prebehli ďalšie rokovania, ktoré mnoho, mnohí z vás poznajú pod názvom TISA. No a pokiaľ ide o európsk eh, ombudsmana, pána O'Reillyho, pani O'Reilly, eh, tak víta tieto rokovania, takisto uznala aj to, že určite takéto rokovania takéhoto charakteru si tiež vyžadujú určitú mieru dôver, dôvernosti, čiže je treba zabezpečiť dostatočnú rovnováhu medzi tým, čo sa publikuje, aké časti textu a zároveň treba zabezpečiť tú dôvernosť a utajenosť, ktorá je potrebná, aby sme mohli dohodnúť dobrú dohodu, ktorá bude v záujme EÚ. E, takisto by som chcel pripomenúť, že je tu privilegovaný prístup komisie. Tu sa toto kritizuje. Zase zdôrazňujem, sú tu, je tu prístup otvorených dverí. Všetci kolegovia, môžu to potvrdiť kolegovia z Sante, všetci skupiny, či sú to mimovládne organizácie alebo podnikateľské organizácie, všetci majú rovnaký prístup k Európskej komisii. A v neposlednom rade, to bolo spomenuté, nebudem detálne vysvetľovať investičnú ochranu, um, ISDS, teda otázky sporov medzi štátom a um, investič- a súkromnými spoločnosťami, to je otázka budúcej práce. Čiže my sme skúmali všetky odpovede, ktoré sme dostali v 4 e, tisíc odpovedí vo verejnom pripomienkovaní. Nikoho sme neopomenuli. Každú jednu sme preskúmali, aj keď bolo medzi nimi mnoho duplikácií, ale sme preskúmali, aké boli tam aj návrhy, rôzne návrhy na zlepšenie Eh, identifikovali sme z toho štyri oblasti a tieto štyri oblasti, ako aj ďalšie, budú prejednávané aj s eh, členmi výboru INTA, aj s členskými štátmi, aby sme sa prepracovali k tej konečnej pozícii Európskej únie v týchto rokovaniach. Myslím, že ja môžem v tejto chvíli skončiť a kolega z DŽ Santevi ma mohol doplniť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Už veľmi stručne dotknúť sa niektorých bodov, ktoré ktoré tu boli spomenuté. No, princíp obozretnosti. Ako sme povedali, my nezamýšľame zmeniť našu pozíciu voči princípu obezretnosti, ten je v texte. A keď Američania to síce neuznávajú, tak e, uplatňujú tento princíp pre naše exporty. Ak by som uvidel príklad, napríklad prosciutto di Parma, Bohler, Serrano, a mm, alebo sušená šunka majú určité problémy s exportom, pretože Američania uplatňujú ten princíp obozretnosti z hľadiska mikrobiologických e, kritérií, ktoré súvisia s e, spracovanou šunkou. Ani, ani Američania, ani EÚ nebudú meniť svoj prístup, pokiaľ ide o princíp obozretnosti. Myslím si, že existujú určité oblasti, ktoré by sme mohli preskúmať, aby sme a mohli by sme určitým do, spôsobom doladiť naše správanie v rámci nášho regulačného prostredia. A ak vezmeme do úvahy tie tri oblasti, kde sú americké záujmy také viditeľnejšie, to sú otázka hormónov, mikrobiologické riešenie a um, toto sú veci, kde by sme mohli najlepšie pôsobiť eh, alebo vyhodbovať našim spotrebiteľom, pokiaľ ide o eh, liečba alebo eh, prostriedky proti mikrobom. Tu európsky prístup môže byť, alebo ich prístup môže byť aj výhodný aj pre našu produkciu. Ak napríklad považujeme o jednej z téme, ktorá si za veľa pozornosť verejnosti, dekontaminácia e, zidiny alebo hydového mesa. My u nás takéto niečo nerobíme, ale keď sa pozrieme na údaje z ktoré prezentoval náš orgán pre bezpečnosť potravín. Bolo tu 2000 prípadov, kedy sme mali e, kampylobakteriózu, ktorá bola potvrdená. A tiež sa očak, očakáva sa, e, že môže byť dokonca 9 miliónov prípadov ročne v Európskej únii tejto choroby, tejto baktérie ktorá spôsobuje asi 1 miliardu až 5 miliard eur v zdravotníckej starostlivosti v EÚ. Čiže napokon je pravda, že náš systém bezpečnosti potravín je dosť dobrý, alebo možno, že v rámci tohto regulačného procesu by sme mohli aj na báze stanoviska EFSI, e, ktoré, ako viete, e, vychádza alebo je postavené na báze nezávislosti. Skrátka, či by sme mohli tento, toto všetko využiť v prospech toho, aby sme náš vlastný systém mohli zlepšiť. Ja myslím si, že to je otázka, ktorú si môžeme pomôcť v rámci tohto vývoja. Ďalej. Tiež sa tu robí určitá paralela medzi Kanadou a Spojenými štátmi. To je ďalší eh, dôvod, e, prečo by sa vedelnosť nemala obávať, e, je to, že v prípade Spojených štátov vlastne je to podobné očakávanie, ako bolo v prípade Kanady. TTIP nie je prvýkrát, kedy máme určitú štruktúrálny vzťah so Spojenými štátmi v otázkach potravenej bezpečnosti. My už máme veterinárnu dohodu so Spojenými štátmi, ako máme aj s Kanadou ktorá platí už od roku, roku 99. Takže my s Američanmi spolupracujeme v tejto otázke štruktúrálnym spôsobom už viac ako 15 rokov. V prípade Kanady to je presne to, čo by sme chceli robiť aj vlastne tento, čo sme robili s Kanadou, to chceme robiť aj s Amerikou, aby sme tie veterinárne predpisy vlastne pre, pre, preskúmali a transponovali ich do sanitárnej e, časti zmluvy SETI v prípade Kanady a TTIP s Američanmi. A čo je táto kapitola, o čom to je, je tam veterinárna kapitola a fitosanitárna kapitola. V rámci tohto musíme hľadať možnosti a nielen rizika. Rizika treba e, zmierniť, odstrániť, ale pretože príležitosť pre náš poľnohospodársky sektor je obrovský. Už dnes náš poľnohospodársky priemysel môže exportovať prakticky všetky produkty živočišného a rastlinného pôvodu práve kvôli tomu, že máme otvorený systém, ktorý je najotvorenejším vo svete bez ohľadu na existenciu rôznych bilaterálnych dohôd. Keď sa pozriete na rovnaké produkty, ktoré môžeme exportovať do štát, Spojených štátov, my môžeme exportovať aj vaječné produkty. Žiarený štát nemôže. Môžeme exportovať takisto aj mliekarenské výrobky s pasterizovaným mliekom, môžeme e, exportovať e, hovedzie, e, baraninu a tak ďalej a to môže každý členský štát vlastne môže aj napríklad exportovať do jablko z jedného členského štátu e, do Spojených štátov, aby nemusel mať kvôli tomu bilaterálnu dohodu a my chceme, aby tu bolo viac možností pre EÚ, aby EÚ vystupovala ako jeden subjekt a aby členský štát nemusel uzatvárať osobitnú dohodu, pretože máme 28 rôznych zmluv, ktoré zabezpečujú prístup na americký trh pre ten istý produkt. Takže my chceme tieto dva bloky vlastne v podstate spôsobiť, aby bolo dva bloky na proti, alebo dva subjekty, ktoré by obchodovali vy nám, my vám. V podstate v závere mm, rizika či hrozby sú prakticky neexistujúce, vyriešené a už máme históriu 15 rokov naozaj dobrých e, obchodných vzťahov aj vo veterinárnej oblasti s e, Spojenými štátmi, Kanadou, s inými krajinami ako napríklad Novým Zélandom. A toto chceme robiť ďalej, lebo toto je náš regulačný rámec. My nemôžeme konať mimo nášho regulačného rámca e, len v rámci tých bilaterálnych dohod, ktoré tu existujú medzi obchodnými partnermi. Ďakujem predsednička. Ďakujem teraz e, komisii a e, nikto sa nehlási zo strany poslancov, takže aby som teraz dala petičníkovi slovo na posledné dve minúty, nech sa páči. Nuž, ja by som k tomu, čo povedala komisia, myslím si, že je trošku blamáš a tiež aj si symptóm toho, ako vlastne ten ako je tam tá medzera medzi občanom a Európskou komisiou stále väčšia a väčšia pretože časť tejto chronológie, ako napríklad TTIP, ako sa vlastne to dostalo celé na svetlo verejnosti, to len preto, lebo e, všetko sa tu len záluje a nič nie je transparentné a ten promotion kampaň, ktorá tu bola, to v podstate bola taká, že si sa snažili predať TTIP občanom. A teraz, e, keď my chceme byť transparentní, a myslím, že to už Napríklad boli tu na tie čítacie miestnosti či kabíny, kde sme si mohli čítať tie, tie časti zmluvy, nahovor, ktoré, kde nebolo možné robiť nejakú kópiu ani nič. Ako si predstavujete vy e, transparentnosť? Veď e, tu ide o obchodnú dohodu. Vy ste sa pokúsili zredukovať moju petíciu čisto na potravinovú bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa. Ja mož, si myslím, že tu je o oveľa viac. Isté ochrana spotrebiteľa je dôležitá, ale tu je o množstvo ďalších vecí, vzdelávania a tak ďalej. Ale že keď sa na to pozrieme, že keď sa pozrieme na niektoré veci, ktoré sa nedajú harmonizovať, alebo keď sa pozrieme takisto aj na práva eh, copyrightu, práva, autorské práva v Spojených štátoch, napríklad existuje copyright a tu v Európe, ja neviem, tu sú jednoducho veci, ktoré nie je možné harmonizovať, eh, ale veľké koncerny by možno, že radi. Eh, a ja, keďže ja som napríklad bol na jednej konferencii vo Washingtone stakeholderov a tam som takisto diskutovalo mnoho No, oveľa otvorenejšie, e, že čo je v záujmoch veľkých koncernov, čo sa my ani nikdy nedozvieme. A pokiaľ ide o dohodu s Južnou pri Koreou, e, pozrite sa tam, aké, čo tam je o e-commerce. To je naozaj prakticky e, obchod súkromnej sféry, ale my sa snažíme vlastne predať túto dohodu o voľnom obchode ale tu spôsobí oveľa viac protestov občanov. No ale nechcete, aby každý deň stále viac a viac e, mimovládnych organizácií vystupovalo proti TTIP. No ale vy to prezentujete, túto dohodu, a keď to bolo niečo, čo je transparentné, ale takto to ďalej nejde. Gracias al peticionario. El señor Valle se me ha pedido la palabra. Adelante. Nech sa páči, ešte má slovo poslanec. Ďakujem pekne. Nuž, môžem vás uistiť, že medzi Európskou komisiou a európskymi občanmi ešte je Európsky parlament a bude na nás, či rozhodneme o tom, že či budeme túto zmluvu TTIP akceptovať alebo ju odmietneme. Takže napokon e, môžete sa obrátiť na demokraticky zvolený orgán Európsky parlament a môžem vás uistiť, že my nevstúpime do žiadnej dohody, ktorá by nebola výhodná pre občanov Európy. Gracias. Entonces Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Takže ja urobím následujúci návrh. My e, po hlasovaní zašleme potom e, všetku dokumentáciu petičníkovi a keď už budeme mať aj my túto správu e, schválenú, e, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to bude 16. apríla, vo výbore INTASA sa bude hlasovať o tomto v máji, ale my samozrejme budeme sa musieť pozrieť na to, čo sa bude diať aj v našom výbore a v našom výbore sú 23. marca pre pozmenujúce návrhy hlasovanie 16. apríla a potom o hlasovaní vo výbore pe- petície, potom všetky dokumenty pošleme petičníkovi a potom aj všetky dokument- všetku dokumentáciu z výboru INTA, tak aby petičník bol plne informovaný, keď bude táto správa schválená a prijatá. Takže Uvidíme sa o tretej. A naozaj musíme začať presne na čas.